Ideme k e, vyhláseniu Rady a komisie k e, vzťahom s e, Švajčiarskom. Chcel by som povedať, že v rámci tejto rozpravy nebude žiadna spontánna rozpráva k HDI, ani nie je možné predkladať modré karty. Teraz za radu vystupí pán Kurkulas. mr president honourable members the outcome of the swiss referendum on Dámy a páni, výsledok švajčiarskeho referenda z. nine februára vytvoril novú situáciu. Na báze troch eh, referend eh, za posledných twenty rokov vo Švajčiarsku kedy e, švajčiarskí občania potvrdili slobodnú voľbu pohybu spolu s EÚ. Výsledok tohto referenda nebol vonkoncom priaznivým pre slobodný pohyb. Pri tejto príležitosti sa, Švedi, sa Švajčiari rozhodli veľkou alebo tesnou väčšinou zmeniť ústavu a opätovne zaviesť e, do troch rokov od konania referenda kvóty pre e, udelovanie pracovných povolení a povolení k pobytu pre cudzincov vrátanie príslušníkov EU, e krajín EÚ. To znamená, že v budúcnosti zamestnanci aj SZČO, aj rodiny budú týmto opatreniami dotknutí. Okrem toho nový článok švedskej ústavy e, zabraňuje uzatváraniu nových dohôd a zabraňuje vláde vstupovať do medzinárodných dohôd, čo je, v nie je v súlade s ustanoveniami EÚ. A tieto nové e, predpisy sú v rozpore s dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom o slobodnom pohybe občanov aby eh, bolo Švajčiarsko v súlade s eh, ústavou eh, a s, týmito, s touto dohodou bude musieť Švédsko požiadať o nové rokovania z EÚ a požiadať o nové kvóty. Pre nás, pre Európsku úniu, je slobodný pohyb obyvateľov jedným z najdôležitejších pilierov vnútorného trhu a tieto slobody sú neoddeliteľné Švajčiarsko v posledných 20 rokov sa zúčastnilo vo viacerých oblastiach na vnútornom trhu Európskej únie a vyjadrilo svoju túžbu ďalej e, rozšíriť svoje pôsobenie. A v rámci tohto procesu potom Švajčiarsko nemôže očakávať Európskej únie, že jednoducho E, sa uspokojíme s ich hlasovaním alebo s ich e, konaním proti voľnému pohybu. Sú tu ešte aj ďalšie dôsledky. Slobodný pohyb osôb a táto dohoda vlastne je vedená tzv. gilotínovou klauzulou, ktorá pokrýva takisto aj leteckú dopravu, pozemnú dopravu, obchodovanie s polnospodárskými produktami a verejné obstarávanie. A ak dohoda o voľnom pohybe by mala byť ukončená, potom celý tento balík by prepadol. Okrem toho dohoda je na, nepriamo naviazaná aj na asociačnú dohodu Švajčiarska k Dublinu a to bude treba tiež preskúmať, ak voľný pohyb osôb bude obmedzený. Takisto je tu ďalšia téma, ktorá súvisí so skutočnosťou, že protokol, ktorý rozširuje voľný pohyb aj na Chorvátsko, alebo tá príloha nebola zatiaľ podpísaná a e, je ťažko predpokladať, že Švajčiarsko by to podpí- mohlo podpísať tú, túto prílohu vo svetle výsledkov referenda. Keď zatiaľ ne- neobdržali žiadne oficiálne stanovisko zo švajčiarskej vlády, sú tu signály, že podpis už e, to, to, tohto, tejto prílohy sa nedá predpokladať a EÚ nemôže akceptovať diskrimináciu e, svojich členských štátov a bude sa maximálne snažiť zabrániť takejto situácii. EÚ e, naviazala takisto Švajčiarsko do programov Erasmus, Erasmus Plus a Horizon 2020, aj na rozši- aby to bolo rozšírené aj na Chorvátsko. V rámci dôsledkov referenda a na báze očakávania oznám, oficiálneho oznámenia Švajčiarska vo vzťahu k podpisu tejto prílohy. E, Rada, komisia e, zrušila ďalšie kolo rokovaní. Ako poslanci vedia, EÚ od roku 2008 sa snažila e, svoje vzťahy so Švajčiarskom dať na úplne nový základ, pretože veľmi komplexný systém, viac ako stovky rôznych dohôd už dosiahol svoju hranicu a bolo by dobre nahradiť to inštitucionálnym rámcom. Tento parlament tento prístup podporil a vo vašom uznesení z 24. maja 2012 vyzvali po pokroku e, riešenia týchto inštitucionálnych otázok. Na báze viacerých rokov e, rokovaní komisia v novembri 2013 predložila rade návrh negociačného mandátu pre inštitucionálny rámec, ktorým by riadil vzťahy eú Švajčarsko, čo bolo dohodnuté na odbornej úrovni expertov. Rada teraz zvažuje, ako tento mandát eh, posunúť ďalej eh, v dôsledku výsledkov švajčiarského referenda. Rada sledovala ďalšiu prácu a postup vo Švajčiarsku týkajúci sa implementácie výsledkov tohto referenda. Švajčiarsko informovalo, že predloží eh, implementačný plán dôsledku referenda do júna a takisto navrhy príslušnej legislatívy do konca roku a my budeme potrebovať čas preskúmať švajčiarske plány na implementáciu výsledkov referenda, a aby sme mohli my potom rozhodnúť o našich krokoch. Pán predseda, vážení poslanci, dovolte, aby som uzavrel zhrnutím situácie. Aj keď očakávame rozhodnutie, ktoré prijali švajčiarskí občania, naše vzťahy so Švajčiarskom boli výrazne boli, boli otestované e, výsledkom tohto referenda, ale vítame, že Švajčiarsko po referende potvrdilo, že bude rešpektovať svoje medzinárodné dohody a na báze toho EÚ naďalej venuje veľmi vysokú dôležitosť svojim dlhodobým vzťahom so Švajčiarskou a bude musieť byť, eh, riešiť túto zložitú situáciu. To si bude vyžadovať čas, ale budeme musieť rešpektovať naše vlastné princípy a zásady a nemôžeme eh, sa nejakým spôsobom pristupovať k integrácii EÚ, že si budeme vyberať len čerešničky z kolača. Takže je tu potrebné zabezpečiť ochranu základných práv občanov na oboch stranách. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne pán Kurkulás. Teraz za komisiu bude vystupovať pán komisár Andor. Ďakujem, vážení poslanci, ďakujem pán predseda. To je, čo sa týka tých posledných udalostí eh, po 9. februári, kedy sa konalo Švajčiarsko referendum. Viete, do, že dohoda medzi EÚ a Švajčiarsko európskym občanom a ich rodinám dáva právo sa presťahovať do Švajčiarska, prebývať tam a vykonávať tam hospodárskú aktivitu ako zamestnanec alebo ako eh, osoba samostatne zárobkovo činná. A rovnako takto platí pre švajčiarských občanov EÚ. Eh, asi 450 tisíc švajčiarských občanov uplatňuje toto právo v EÚ a takmer 1,2 milióna európskych občanov žije vo Švajčiarsku. A potom je tu ďalej, ďalších 250 tisíc ľudí, ktorí z EÚ do Švajčiarska cestujú každodenne za prácou. Švajčiarsko je hlboko prepojené so svojimi e, susedmi, čo sa týka infraštruktúry, kultúry, aj z rodinného pohľadu. EU a Švajčiarsko sú spojené desiatkami bilaterálnych dohôd, takže Švajčiarsko má potom na oplátku príst, privilegovaný prístup na náš vnútorný trh. A všetky tieto dohody sa zakladajú na spoločných záujmoch a spoločnej dôvere Avšak toto referendum z 9. februára spochybnilo e, voľný pohyb osôb. Takže komisia bola informovaná o tom, že Švečersko potrebuje čas na to, aby sa pozrelo, ako sa to bude implementovať. Sú tam tri roky na to, aby sa implementoval výsledok referenta, takže to nie je až taká bezprostredná kríza. No a medzi tým, a to chcem povedať veľmi jasne, obe strany musia naďalej plní všetky svoje záväzky, ktoré vyplývajú zo so súčasne platných dohôd. Pacta sunt servanda, ako sa hovorí. Takže nejaké také vyberanie včerajších z koláča, toto neprichádza do úvahy. Komisia teraz zvažuje švajčiarske návrhy, niektoré ešte musia byť predložené a teraz je loptička na ich strane. Čo sa týka nejakého manevrovacieho priestoru, ten je veľmi obmedzený, pretože máme hlavný princíp e, nášho vzťahu, ktorým je práve táto, tento voľný pohyb osôb. Nedá sa o tom nejak ďalej rokovať. A je veľmi ťažko predstaviteľné, ako tieto imigračné kvóty a národné preferencie budú zosúladené s dohodou o plnej slobode pohybu e, občanov na území Švajčiarska. Tieto kvóty e, idú priamo proti princípom e, voľného pohybu. To nie je súčasť, to, tento je zase súčasťou vnútorného trhu. A je to v podstate jadrom nášho vzťahu so Švajčiarskom, pretože balíček zostáva balíčkom. Nemôžete mať všetko naraz. Avšak sú tu priame dôsledky e, zmeny švajčiarskej ústavy dôsledkom tohto referenda. Švajčiarska federálna rada nás informovala, že nadalej vyhodnocuje, či môže, či je schopná podpísať už vyrokovaný protokol, ktorý rozširuje voľný pohyb e, osôb na Chorvátsko. Je jasné, že my očakávame, že k tomuto rozšíreniu dôjde a že nemôžeme očakávať odlišné dohody medzi členskými štátmi. Švačarská vláda nám povedala, že do e, začiatku apríla by mali mať nejaké rozhodnutie, ale potrebujeme to vedieť presne, aby sme sa vyhli takéto diskriminácii. Rada teraz vydáva e, smernice, taktiež v súvislosti s účasťou v, v horizonte 2020 a Verazme Plus, pretože toto je prepojené aj s protokolom o Chorvátsku. A rokovania o týchto dohodách zatiaľ teda nebudú pokračovať, dokedy, dokiaľ Chorvátsko sa nerozhodne hľadom chorvátskeho protokolu. Pokiaľ nebudú určené presné podmienky švajč- účasti Švajčiarska na horizonte 2020, tak sa Švajčiarsko nebude zúčastňovať práce na tomto programe ako asociovaná pridružená krajina. A tým pádom švajčiarske subjekty sa budú riadiť rovnakými pravidlami, ako sú pravidla pre tretie krajina. Pre tretie krajiny. Takže musí sa rešpektovať eh, vôľa švajčiarského ľudu, už eh, žiadna diktatúra, nech žije Federalizmus Svicera Libera už dosť bolo diktatúry. Toto bol zásah z hemicyklu tretej osoby. Herr Kollege, Herr Kollege Borgeso. Pán Borgeso, prosím, opustite plenárnu miestnosť. mr president i was just mentioning. Uh, äh, äh, herr kollege borghezio verlassen sie bitte den saal. prosím pán kolega opustite plenárny sál. Pán Andor, môžete pokračovať. Ďakujem, pán predseda. Práve som hovoril o programe Erasmus+, ktorý sa týka vzdelania. Švajčiarsko teraz premeškalo lehotu pre udelenie grantov v roku 2014. To znamená, že v roku 2014 sa Švajčiarsko nezúčastní na rovnaký úrovni ako členské štáty EÚ programu Erasmus+. Jeho účasť sa obmedzí na eh, nejaké kooperačné aktivity, rovnako ako v prípade iných tretich krajín. A toto zamrazenie rokovania v žiadnom prípade však nie je trestom alebo nejakou sankciou za eh, tú voľbu švajčiarského ľudu, ale je to dôsledok, o ktorom sa vedelo dopredu, že by to k tomu povedlo, takže to nikoho nemôže prekvapovať. Samozrejme, nikto nemá záujem úplne prerušiť dialog, a naďalej budeme konštruktívne pracovať a budeme dúfať, že nájdeme rýchle riešenie. Avšak je treba vziať do úvahy zmenené okolnosti a taktiež neuzavretie chorvátskeho protokolu. Takže rozhodne nemôžeme pokračovať ako doteraz. A taktiež, a to chcem povedať jasne, nikto na našej strane nemá žiadny záujem úplne ukončiť uplatňovanie princípov voľného pohybu. Taktiež tu máme tzv. doložku e, gilotína. Dokonca tak toto sa v žiadnom prípade nestane. No a švajčarské úrady sa dúfam posnažia a my o pár rokov uvidíme, že naše vzťahy so Švajčiarskom sú rovnako priateľské a blízke, ako boli pred 9. februárom. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Pán komisár Andor, a teraz ako prvá pani Guinness po minúty za jednotlivé frakcie. Thank you, Mr. President. Um... Ďakujem, pán predseda. My tu nespochybňujeme výsledok hlasovania švajčiarských občanov a taktiež nespochybňuje ich právo ako zvrchované krajiny hlasovať ohľadom otázok, ktoré ich zaujímajú. Avšak my tu dnes ráno analizujeme dôsledky ich rozhodnutia. Hlasovanie bolo jasné aj keď to bolo natesno, 50,3% švajčiarských občanov hlasovali o obmedzení voľného pohybu tuzišatných príslušníkov na území Chorvátska, vrátane občanov EÚ. Sú určité regióny, kde teda nie je až taká veľká migrácia, ale teda tam by ste to referenda boli jasné, ako ste povedali. V podstate e, tento princíp pochádza z už z 70. rokov, potom prišli ďalšie dohody roku 99, roku 2004, potom dohoda v roku 2002. Tam sme hovorili priamo o voľnom pohybe osôb. No ale na jednej strane máte práva, na druhej povinnosti. A švečarskí občania vedia, čo nás očakávať, keď sme podpísali tieto dohody. A my sme taktiež dali jasne najevo, čo očakávame od našich partnerov a od našich priateľov v Švajčiarsku. Ten výsledok hlasovania švajčiarských občanov si môžete interpretovať tak, že si želajú ukončiť platnosť dohôd z EÚ, ale tomu tak rozhodne nie je, pretože Švajčiari hlasovali o jednom jedinom prvku dlhodobého vzťahu a dohody s nami. A síce chcú obmedziť e, voľný pohyb občanov e, ďalších krajín, tak vrátane občanov EÚ. Avšak voľná sloboda, e, sloboda pohybu osôb je zásadným prvkom našich vzťahov. Komisia a mnohí komisári, a opäť dnes ráno, všetci povedali, že je nemožné obmedziť voľný pohyb osôb a očakávať, že naďalej budú môcť sa voľne pohybovať kapitál, e, služby, tovar. Toto rozhodne zmení naše vzťahy. A teraz nastala doba veľkej neistoty aj vo Švajčiarsku. Niektoré podniky sa snažia e, presunúť e, svoju základňu zo Švajčiarsku práve na základe tejto neistoty. Takže Švajčari by si radi vybrali, komu udeliť E, povolenie prístupu na svoje územie a komu nie. Ale to nie je možné, pretože kvóty e, idú proti tomu, na čom sme sa dohodli so Švajčiarskom. Teraz sú, nadchádzajú tri roky, kedy musia byť uvedené do praxe výsledky referenda, ale vláda už vo Švajčiarsku odmietla podpísať e, protokol, ktorý by rozšíril tú voľný, ten voľný pohyb osôb na občanov Chorvátska a taktiež e, sa pozastavili rozhovory o výskumných programoch a o Erasme. Myslím si, že aj by sme dodržiavali aj práva Chorvátska. Myslím si, že Švajčiari nechcú prelomiť tie silné, puta, ktoré, tie silné puta, ktoré majú s nami, ale jasné sa pozrieť na dôsledky, ktoré to prinieslo. Dohody, tie môžu byť znovu prerokované, ale nemôžu byť nejak zásadne menené. A nie je možné prísť rokovaciemu stolu s nejakou už finálnou pozíciou a čakať, že partnery sa prispôsobia. Švajčiarske občania už sa vyjadrili a teraz by sa mala vyjadriť EÚ. My očakávame, že sa budú plne rešpektovať naše vzájomné dohody. Budeme brániť princíp voľného pohybu osôb, pretože to je jeden zo základných princípov našich dohod. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa McGuinness. A teraz pán kolega Svoboda 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, súhlasím s tým, čo bolo práve povedané a musíme toto rozhodnutie určite akceptovať a žiadna vedomia, ale um, nie som taký naivný alebo e, tak ďaleko na pravostojaci ako e, kolegovia e, alebo oboje, že by som sa tešil z toho, že občanom EÚ sa berú pracom miesta. To je všeobecný príbeh. Fínom je to jedno, keď sa im berú tam pracom miesta alebo nie, ale nemôžeme to len tak akceptovať. Ak chcem upozorniť na to, čo hovoria dva švajčiarské hlasy. Zuricher Zeitung hovoria, že 9. februára februára 2014 sa e, nielen e, e, rozhodlo o zmene systému pri pristahovalectve, ale tiež sa vyslovene ja povedalo áno, čo sa týka vzťahu k EU. A tu, súhlasím, tu nesúhlasím s kolegom McGuinness. Je to rozhodnutie, ktorým sa vzťahujú do ulitu a myslíme a pamätajme aj na rozhodnutie o minaretoch a mm, toto samo sa Švajčiarsko musí mm, prehodnotiť, e, ako, mm, či chce e, zachovať tento úzky vzťah s EÚ alebo nie. To je tiež ústredná otázka, e, kde my Švajcarov pomerne jasne poznáme. Je to ústredný prvok dohody medzi EU a Švajčarskom a nielen nejaký postranný prvok, ktorý tu bol odhlasovaný na zrušenie. A je to tiež e, prirodzene na škodu Švajčiarov, pretože veľa Švajčiarov pracuje v EÚ. My nechceme a nebudeme akceptovať, e, že ústredný prvok dohody medzi EÚ a Švajčiarskom sa tu zrušil prirodzene. Aj vo Švajčiarsku bolo niekoľko prvkov, ktoré k tomu viedli. E, je to znamená napríklad, že švajčiarske odbory teda práve pracujú na iniciatíve minimálnej mzdy to, čo to je na európskej úrovni e, so smericou o vysielaní pracovníkov, a že tu nastáva nebezpečenstvo sociálneho dumpingu. E, táto otázka tiež bola tomu vo Švajčiarsku, hoci e, tie pracovné sily, ktoré išli do Švajčiarska, boli na inej úrovni vzdelania, takže tam nehral úlohu sociálny dumping, ale toto tiež musíme brať na zreteľ, ale nemôžeme to sa s tým vysporiadať. A Ďalšia vec je, že Švajčiarsko je teraz štát, ktoré chce naše peniaze aj naše peniaze z daňových unikov a ehm, tie banky pomáhajú pri daňových unikoch, ale nechcú akceptovať našich pracovníkov a to nemôžeme my prijať ako Európska únia. Ďakujem kolega Svoboda, teraz kolega Gallagher na dve minúty. Ako predseda parlamentnej delegácie, e, ktorá je zodpovedná za vzťahy s so Švajčiarskom a v mene mojej skupiny ALDE, aj ja som e, veľmi sklamaný e, posledným nedávnym referendum a samozrejme musíme to akceptovať ako demokratické rozhodnutie švajčiarského ľudu trznutie, ktoré máme teraz pred sebou, je veľmi zložité a ťažké. Je tam veľa citlivých otázok a náš kolega, ktorý ukazoval švajčiarsku národnú vlajku, to nepomohol ale myslím, že by sme mali sa vyhnúť všetkému, čo rozohne tú situáciu. Ekonomika Švajčiarska EU je hlboko prevazená, viac ako 60% švajčiarského vývozu smeruje do EU a Obchod medzi Švajčiarskom a e, susednou e, spolkou krajinou Badensko Vortembersko je väčší ako z USA. a Podľa poslednej e, správy Credit Suisse sa uvádza, že 80 tisíc e, pracovných miest možno nebude v budúcnosti vytvorených a hospodárstvo Švajčiarska mm, klesne na sledujúcich rokoch skoro 0,3 e, Švajčiari e, by nemali e, to vnímať ako odplatu, ale mali by zohľadniť nastavujúcu právnu situáciu a podľa toho reagovať. A väčšinu z nás považuje voľnú pohyb osôb ako základné právo, ktoré je zaručené občanom EU v zmluvne a nemalo by byť spochybňované Dovolte mi ešte podať na Margo, že Turecko a Izrael sa zúčastňujú e, v programe e, Horizon 2020, hoci tieto štáty nemajú žiadnu dohodu o e, voľnom pohybe osob a myslím si, že preto diskusia a hlasovania o rôznych oblastiach spolupráce medzi EÚ a Švajčarska poukazuje na veľmi krehkú povahu našich zemných vzťahov a preukazuje potrebu dohody, ktorá bude riešiť otázky vzťahu medzi EU a Švajčiarskom komplexne a to tento parlament žiada už od roku 2010. A na záver chcem e, vyzvať členské štáty, aby prijali mandát EU pre vyjednávania. Ďakujem, kolega Gallagher. Teraz na dve minúty, kolega Kombendit. Chers collègues, bonjour. Les choses sont simples. Vážení kolegovia, dobré ráno veci sú jednoduché. Švajčari e, majú právo hlasovať ako chcú. A tiež majú právo mm, byť zodpovední za svoje hlasovanie. Takže čo sa mňa týka, je to úplne jasné. Akékoľvek e, vyjednávania so Švajčarskom sú týmto odložené, sa odkladajú a mm, nachádzame sa vo situácii, ktorá bola pred uzatvorením dohody so Švajčiarskom, takže je to na Švajčiaroch, aby našli riešenie toho. Nie je to um, úlohou EÚ, ale je tá švajčiarska spoločnosť, ktorá musí e, priniesť odpovede. A je to um, zaujímavé, pretože týždeň po um, hlasovaní všetky prieskumy vo Švajčiarsku teraz hovoria, že viac ako 60% Švajčiarov by odmietlo túto iniciatívu, keby chápali dôsledky. Nemôžeme podkopávať to, čo povedali Švajčari, nemôžeme zmeniť hlasovanie. Hovoríme im, že e, vy ste e, silní, EU je autonómna a vy si to vyriešte a keď to vyriešite, tak sa vráte za nami s tým riešením. Vy hovoríte, že e, Švajčari e, sa ku nám vrátia na kolenách, pretože potrebujú Európu pretože 60 e, vývozu zo Švajčiarska smeru do Európy a pretože bohatstvo Švajčiarska závisí od e, európskeho trhu a e, nemôžeme nemôžu potom mať náš koláč a zjesť ho aj v Národnej Francii, to vedomí, vy ste idioti, vy ste e, hlúpi, pretože e, e, vymetení, pretože nechápete hodnoty Európy. A ja hovorím, že Európa nesmie ustúpiť ani o centimetr. Európa má svoju dohodu, Švajčiarsku ju odmietlo. Teraz je to o Švajčiarske, aby prinieslo odpovede a nie je to o Európy, aby to urobila. Čas je na našej strane a Švajčari budú musieť si nastaviť hodiny na správny čas. Herr Kollege cohn ich rufe... Pán kolega Cohn-Bendit, ja e, vás e, beriem na zodpovednosť e, za e, používanie e, výrazov a e, slova kretén a idiot e, ste to nemali použiť. Ďalšia kolegyňa má slovo, pani Ford. Freedom of movement is a very important Sloboda pohybu je veľmi dôležitá zásada v EU a ja som veľmi hrdá na to, že žijem v tej časti Európy, kde mm, chcú prísť e, mnohí ľudia a žiť tam, ale musíme tiež si uvedomiť, že e, migrácia môže klasť značný tlak na e, verejné služby a musíme počúvať Ehm, miestne obyvateľstvo eh, a ich obavy a eh, imigrácia nám môže priniesť veľký prospech a všetci eh, máme prospech z zdieľaných vedomostí a musíme si pozorne vypočuť obe strany ehm, argumentu a sporu EU e, nie je súčasťou EU a ich ľudia majú právo si zvoliť, ako kontrolovať ich hranice a toto je zložitá a citlivá téma a musíme e, byť e, pokojní a rozvážny v e, našej reakcii. Švajčiarsko nie v EÚ, ale spolupracuje s nami na mnohých témach e, v oblasti e, financovania výskumu a vedy, prispievajú peniazmi a ich univerzity a podniky sa zúčastňujú na kooperatívnom výskume v IVU a snaží sa riešiť problémy pre e, ľudí na celom svete. A my všetci máme prospech z vedomosti a inovácií, e, ktorým oni prispievajú v spolupráci. Akýkoľvek pokus e, postievať Švajčarsko tým, že obmedzujeme ich účasť v výskume, môže byť veľmi škodlivé pre nás všetkých. Európa sa mení, niektoré štáty chcú bližšiu integráciu, niektoré nie. Ak chceme všetkých zachovať v v spoločnom trhu, musíme umožniť e, niektorým štátom, aby e, ostali mimo neho. A reakcia e, v hlasovaní Švajčarov musí byť veľmi opatrne sledovaná a bolo by bláznivé, aby sme unáhlene reagovali. Ďakujem, kolegyňa. Teraz má slovo mm, kolega Grentoflidis na jednu minútu. Pán predseda, vo Švajčiarsku bolo prijaté rozhodnutie, ktoré sa až tak veľmi nelíši od toho, čo povedali iné krajiny eh, z hľadiska obmedzovania práce cudzincov vo svojich krajinách. A táto diskriminácia voči migrujúcim pracovníkom sa využíva um, cieľom, aby sa obmedzovali práva zamestnancov a tieto práva musia byť zakotvené v kolektívnych zmluvách a krom toho nemôžeme mať e, e, zamestnancov, či už sú domáci alebo zahraniční, aby jednoducho oni znášali dôsledky tejto krízy a mala by voľný pohyb kapitálu a osôb, e, e, voľný pohyb kapitálu ako si sa javí prejavi, e, prioritou, ale prioritou už nie je voľný pohyb osôb. Naopak sa tu zvyšuje xenofóbia. Tak jednoducho musíme zmeniť postoj k migrácii a k cudzincom. Musíme bojovať proti nenasytnosti zamestnancov, takže musíme zmeniť náš postoj k migrácii. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Bicoto na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. 9. februára 2014 švajčiarsky ľud v prostredníctvom referenda rozhodol o svojom, svojej budúcnosti a Švajčiari povedali nie migrácii, pristahovalenstvu. My nemôžeme odsúdiť tento demokratický toto demokratické rozhodnutie. Čo keby sa toto referendum konalo v iných európskych krajinách? Čo keby to bolo v Taliansku, kde je 3,5 milióna nezamestnaných a množstvo mladých nemá prácu, kde rodiny sú už v ohrození chudoby, 18 miliónov ľudí je v ohrození chudoby. Keby takéto referendum bolo v Taliansku, mohli by sme si byť istí, aké by boli výsledky. A viete, čo si myslia Taliani? Taliani si tiež myslia, že by oni mali mať e, prvý e, právo na prácu aj na sociálne e, výhody a nie by, nemali by sa poskytovať migrantom, ktorí očakávajú takéto príspevky bez toho, aby platili dane. 5 miliónov ľudí nemôže si ani kúpiť lieky alebo ísť k lekárovi, lebo na to nemajú peniaze a pre takýchto talianských či britských občanov jednoducho um, oni majú pocit, že už nemôžu um, na, viac ustať tú arogantnú relevantnosť Európskej únie. Kým nebude práca pre našich občanov a kým štát nebude môcť zabezpečiť poskytovanie služieb svojim občanom, migranti budú musieť zostať za dverami a obvinenia komisie z rasizmu sú nesprávnym spôsobom riešenia tohto problému. Európa už raz ukázala, že je neschopná. Rečníčka je prerušená predsedom. Teraz má slovo pán Klejs. Nuž, e, táto, táto rozprava Škoda, že tu nebola televízia, aby voliči mohli vidieť autoritársky charakter Európskej únie. Je teda neschopnosť eh, postaviť sa z očí v oči eh, demokrat- výsledkom demokratického hlasovania. Pán Kombendit nemá zmysel byť eh, sprostý alebo používať sprosté slova, pretože strach vo Švajčiarsku súvisí s tým, že Švajčiari sa rozhodli, že budú sami si určovať, akým spôsobom sa bude ich krajina vyvíjať a chcú si rozhodovať o svojej krajine sami. A to nesúvisí s xenofóbiou alebo s čímkoľvek iným. Ide o to, aby sa vrátil späť zdravý rozum. Mám pre vás ešte jednu ďalšiu zlú správu, pretože e, aj v Holandsku E, takisto bude takýto, takéto isté referendum a možno, že výsledok bude rovnaký a 25. mája tiež budeme musieť zúčtovať s vašimi hodnotami. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Klas. To boli jednotliví rečníci. Teraz má slovo za komisiu pán komisár Andor. Uh, president honorable members uh, <clears throat> as many Pán predseda, ako povedali mnohí poslanci v tejto rozprave, slobodný pohyb pracovníkov a právo na služby v Európskej únie. Toto existovalo v Európskej únie už dlhšie, už od roku 2002. A boli tu vzájomné výhody. Naše vzťahy so Švajčiarskom sú dlhodobé, úzko spojené. Švajčiarsko je v centre Európy, zdieľa rovnaké hodnoty, stojí pred rovnakými globálnymi výzvami, takže jeho budúcnosť určite je v Európe je na Švačiarsku, aby reagovalo na dôsledky referenda ale určite budeme spolupracovať so švajčiarskou vládou, aby sme naše vzťahy postavili na úplne nové základy, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz e, za radu vystupí pán Kurkulas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ako bolo teraz potvrdené pánom komisárom, máme so Švajčiarskom dlhodobé vzťahy, ktoré sú veľmi um, úzké, silné, je to jeden z našich najsilnejších obchodných partnerov. Naše hospodárstva sú úzko prepojené ale je treba zapakovať, že slobodný pohyb e, obyvateľov je jeden zo základných e, prvkov vnútorného trhu a musí byť jasné, že nie je možné si vyberať len také čerešničky, e, čo sa komu hodí zo slobod. Jednoducho každý musí dodržiavať všetky rovnaké princípy. My plne rešpektujeme rozhodnutie švajčiarských občanov, ale tiež vyzývame Švajčiarsko, aby rešpektovalo svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd. E, preto takisto by som chcel sa dotknúť dôležitej témy, a to e, nedávnych útokov, tlače na otázku voľného pohybu osôb, ktoré vlastne vzýšli v súvislosti s výsledkom švajčiarského referenda. My si myslíme, že všetky zovšeobecné všeobecnovanie a rôzne príbehy o rôznych e, e, podvodoch, e, zneužívanie cestovného ruchu a podobne, to všetko hrá do karát populizmu a pravicovému populizmu. Ako politici musíme zabrániť takýmto populistickým a xenofobným trendom. Verejne, vnímanie verejnosti je priamo napojené na rôzne politické vyjadrenia a nie je možné na báze rôznych dojmov dojmov si vytvárať názor. Názory by sa mali vytvárať na báze faktov a skutočností. Predseda, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili rozpravu k tomuto bodu programu. Ja by som e, mal jednu pripomienku. Pán, dávam slovo pánovi Golnišovi. Pán Golniš, viem, že nebudete sa venovať